programu. Urobíme si naozaj kratučkú pauzu, aby sa vymenili, vymenili zástupcové komisie. Pani Georgieva, nemusíte sa mu nahľať, dodržiavame čas, takže nech sa páči. Okay, I think every... Nož, myslím si, že sme všetci na svojich miestach. Ďalší bod programu správa pani Gresla, pokiaľ ide o sekretariat dozorného výboru pre úrad OLAF a slovo má pani spravodajkynia pani e, Gressler. 4 minút, nech sa páči. Vážne pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Táto menšia revízia nariadenia o OLAF, e, ktorú e, sa dnes zapodívame, E, svedčia o tom, že inštitúcie v Bruseli sú akcieschopné. Iba 12 e, týždňov potom, ako komisia predložila svoj návrh, máme hotový návrh. Poprosil by som, aby ste zajtra e, hlasovali za to. Ďakujem pekne komisii, ale najmä rade, holandskému predsedníctvu, ktorí veľmi presvedčivo preukázali svoju účinnosť. A je to skvelý výstup výsledok rady hodný nasledovania. Táto e, revízia e, e, sa týka menšej, ale dôležitej zmeny nariadenia z roku 2013. Ide o tom, že sekretariat dozorného výboru, ktorý predtým podliehal OLAFu, sa prenáša do organogramu komisie. To znamená, že predtým si mali situáciu, keď 8 pracovníkov sekretariátu, ktorí pomáhali pracovníkom dozorného orgánu, podliehali generálnemu riaditeľovi Olafu. E, je jasné, že išlo o e, potenciálny konflikt záujmov a dúfame, že tým, že sme to robili, sme posilnili nezávislosť e, e, dozorného výboru a to by malo viesť k tomu, aby do budúcnosti tento dozorný výbor mohol e, účinnejšie pracovať v oblasti dohľadu. S tým, aby sme mali naozaj dobrý výsledok, je dôležité, aby tomuto výboru nekladli ďalšie polena pod noha E, e, sekretariat by mal naďalej zostať v priestoroch OLAFu, aby mohol naďalej mať prístup k e, zabezpečeným dokumentom OLAFu a k informačnému systému. Personálne a finančné zabezpečenie musí zostať a treba urobiť opatrenia, aby pracovníky sekretariálu boli chránení proti možným konfliktom záujmom a problémom z hľadiska kariérneho rastu. Ehm, budeme eh, veľmi pozorne sledovať, aby to, to dopadlo v praxi. Nebudem skrývať, že táto eh, revízia je zároveň aj obrovským e, e, zlyhaním. To, že e, to bolo potrebné, svedčí o tom, že vše mohúc, mohúcnosť generálneho riaditeľa Olafu musí byť obmedzená. Je smutné, že po 17 rokoch bola potrebná táto revízia. Považujem to za preukázanie chybajúcej profesionality, schopnosti riadiť úrad a chybajúcej spravodlivosti zo strany generálneho rediteľa. E, e, vždy boli problémy e, v tejto oblasti, ale tak vystupňované ako počas 24 mesiacov to nikdy nebolo. Táto revízia reaguje na to, takže budeme veľmi pozorne sledovať, či naredenie o OLAV bude sa naďalej obchádzať či sa budú e, podkopovať práva e, dozorného výboru. To, že e, revízia bola potrebná, je zlým znakom problémy v súvislosti s Olafom a generálnym rediteľom volajú po konaní zo strany komisie bez ohľadu na otázky imunity a vyšetrovanie v Belgicku Takisto e, e, e, ako po reforme budeme očakovať ďalšie revízie naredenia OLAFu. Budeme musieť trvať na väčšej spravodlivosti a jednoznačnosti, pokiaľ ide o podstatu vyšetrovanie OLAFu, či už ide o správne alebo trestnoprávne dôsledky Myslím si, že súčasné e, e, rozdielne úloh nie je spravodlivá. Poprosím vás o podporu zajtra. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz by som chcela požiadať pani komisárku Georgievu, aby sa vyjadrila. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som úprimne poďakovať pani Gressler, pani spravodajkyni, za jej snahu pri príprave tohto návrhu e, pre e, dnešnú rozprávu. 4. E, marca komisia prišla so svojím návrhom a v skutku ide o veľmi rýchly postup, v rámci ktorého tri inštitúcie dosahli spoločný cieľ Včera som bola e, e, v kontakte s e, dozorným výborom, ale chcela by som tlmočiť vďaku predsedu a všech členov dozorného výboru v súvislosti, za, v súvislosti so všetkými aktivitami a aj cieľom tohto návrhu. Ide o posilnenie nezávislosti dozorného výboru s tým, aby sme jasne oddelili sekretariat tohto výboru a jeho rozpočet od E, tých služieb, e, ktoré majú kontrolovať. Chcel by som zdôrazniť, že dozorný výbor si počínal veľmi aktívne a predseda dozorného výboru a jeho členovia e, vykonovali svoju funkciu. Nemáme nejaké presvedčivé e, dôkazy toho, že nezávislosť výboru je nejakým spôsobom e, spochybňovaná, ale dokonca aj vnímanie možných zásahov nás nepokojuje. Veľmi pozorne sme si vypočuli e, poslancov, členov dozorného výboru, s tým, aby sme pripravili jasné riešenie toho, čo sa vnímam ako potenciálne obmedzenie nezávislosti tohto výboru. A to, čo navrhujeme, je veľmi pragmatické. Chceme, aby rozpočet dozorného výboru Prepačte, už sme urobili tak, aby rozpočet dozorného výboru e, bol v PMO a teraz e, presúvame sekretariat e, do platobného úradu komisie, od kedy začne eh, platiť eh, novelizované nariadenie. Toto bude čiste administratívny krok, s tým, aby sme e, e, viesnili e, správne rozpočtové záležitosti. Neovplyvní to nezávislé fungovanie sekretariátu, ani výboru, ani nie ich súčasný rozpočet, alebo personálne zabezpečenie. Chcem, aby to bolo absolútne jasné. Dohodli sme sa, že komisia urobí o tom vyhlásenie zajtra pred hlasovaním Opätovne by som chcela e, e, e, potvrdiť, že komisia je odhodlaná urobiť všetko preto, aby tak dôležitý úrad ako OLAF a dozorný výbor mali plnú podporu pri nezávislom výkone svojej činnosti. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz pán Sarva má minúta a pol. Honorable chair. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, v prvom rade by som chcel uvítať zdravý rozum komisie a spravodajcov v snahu bojovať o to, čo na prvý pohľad vyzeralo racionálne, ale potom, keď sa na to potrebuje bližšie, je to čudný boj proti niečomu, proti čomu by sme nemali v prvom rade vôbec bojovať E, dôležitá úloha dozorného výboru OLAF je pravidelne monitorovať e, investigatívnu činnosť OLAFu, no a na to dozorný výbor potrebuje dobre funkčný, fungujúci sekretariat. No a tak ako výbor, tak aj sekretariat musia byť od OLAFu nezávislé a preto vhodné financovanie by malo byť zabezpečené priamo komisiou oddelenie od rozpočtu OLAFu. Toto je pre mňa zjavné a je dobré, že komisia zmyšľa v tejto otázke rovnako. No pokiaľ ide o to, či by sekretariat mal byť fyzicky v tej istej budove, kde je dozorný výbor a samotný OLAF, tak tam by som to chcel čo najjasnejšie povedať, ako sa dá. To, čo tu riešime, je veľmi zásadná otázka v rámci únie. Presunúť sekretariat mimo budovy za využitia umelej argumentácie je ďalší varovný signál stavu veci OLAFu. OLAF by sa mal výlučne sústrediť na činnosti týkajúce sa vyšetrovania v rámci EÚ či využívania ľudských zdrojov nemal by sa zaoberať takýmito záležitosťami. Efektívna činnosť výboru si vyžaduje konštantný kontakt s zamestnancami OLAFu, preto je dôležité, je dokonca zásadné, aby sekretariat sedel v budove, tej istej budove ako OLAF. E, som veľmi rád, že spravodajca zabezpečil, aby takýto zdravý rozum prevládol. Áno, ďakujem. Teraz na dve minúty pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela vyjadriť e, spokojnosť s rýchlou úpravou textu riadenia, ktorý, e, ktorá vyplýva z problémov e, ako si pod povrchom, teda vzťahov medzi riadiacim, pardon, dozorným orgánom a ostatnými e, prvkami OLAFu. Tu sa objavovali prepojenia osobné a iné, e, ktoré viedli aj k situáciám tak vážnym, ako tá, ktorá sa práve udiala e, v tomto prípade, kedy bolo potrebné pozbaviť imunity riaditeľa OLAFu. A ja predpokladám, že na to, aby sme zachovali a obnovili túto nezávislosť dozorného výboru, tak bude sa treba snažiť o to, aby e, sme využili mandát na to, aby OLAF bol pod kontrolou e, komisie a ostatných inštitúcií, aby sme mm, dozerali na ochranu osobných údajov a takisto, aby, sme, e, aby OLAF dodržiaval procesné záruky vyšetrovaných osôb. No a pokiaľ ide o e, nejaké rýchle riešenie, tak ja si myslím, že e, by sme mali sekretariatu dozorného výboru udeliť e, štatút nezávislosti a takisto by sme mali hovoriť o nezávislosti, keď sa pani podpredsednička pýtala, tak v tom zmysle, že sa stanoví, kto bude za čo zodpovedný v dozornom výbore, pretože a ten mandát by mal byť jasný a malo byť jasné, kto robí čo, na koho sa treba obrátiť, kto má aké kroky vykonávať. A pokiaľ ide o e, to nové sídlo v komisii, tak to je, myslím, menej relevantné. Ďakujem, pán Arnold. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je samozrejme dôležité a zásadné, aby OLAF bol nestranný to je niečo, je to orgán, ktorý musí mať čo najväčšiu mieru dôveryhodnosti, preto je správne, aby, bol, nie, aby mal nezávislý sekretariát. A ten musí byť naozaj nezávislý. Pozmeňovacie návrhy výboru majú pozitívny zámer ubezpečiť sa, že je úplne jasné, že to tak musí byť komisia by nemala zasahovať do funkcií monitoringu dozorného e, výboru. Je tu podľa mňa naozaj veľa pozitívnych aspektov, či už to zachádza alebo nie je dostatočne ďaleko a či môžeme naozaj veľmi jasne hovoriť o nezávislosti a nezasahovaní. O tom mm, s tým som si nie až tak celkom istý. Thank you. Ďakujem, pán Le na minútu. Ďakujem za slovo, pani predsednička. OLAF bol vytvorený na základe škandálu, ktorý spôsobil pád Bruselskej komisie pred 17 rokmi. Mal zmoralizovať EÚ e, v rámci boja proti korupcii, avšak vôbec sa to nepodarilo. OLAF viackrát e, porušil presumpciu neviny. Nedávno diplomatická imunita svojho riaditeľa bola odstranená na základe požiadavky belgického súdnictva. Je tu dozorný výbor zložený z 50 nezávislých osobností, má kontrolovať OLAF, ale až doteraz nemohol vykonávať svoju činnosť pre dva dôvody. Poprvé, pretože závisí od OLAFu, ktorý e, má na starosti jeho rozpočet a podruhé, pretože riaditeľ OLAFu o ich, im odmieta, aby pristúpili k ich údajom, čo je škandalozné. Ja som sa teším, že ten dnešný text zlepší e, činnosť dozorného výboru, alebo by som rád, keby to zašlo ešte ďalej. Olaf strátil všetku dôveryhodnosť tým, že viac a viac stíha na základe zneužívania moci, takže mali by sme túto organizáciu odstraniť a nahradiť novú organizáciu, ktorá by opätovne naštartovala túto diskusiu. Pán Korvin Mike na minútu. Ďakujem, vážená pani komisárka. Vy hádam žartujete. Pred rokom sme prijali rozhodnutie, uznesenie, v ktorom sme žiadali o založenie Európskeho pro, pro, pro, prokurátora. E, Olive, e, Olaf to nemôže dosahovať sám, nemôže e, sa venovať napríklad zneužívanie zo strany komisárov. Práca Olafu je paralizovaná um, imunita riaditeľa bola odstranená. Olifa, Olaf e, škodí niektoré, teda sa venuje práci niektorých komisárov, ale nie všetkých. Vy hovoríte, že v marci ste začali sa venovať kontrole tejto situácie, že riešite, či sekretariat má byť v tej istej budove alebo nie. Ako náhle má byť dozorný výbor, E, nejak, e, má jeho situácia byť pozmenená, tá komisia by sa tomu mala venovať, vyžadovalo by sa tu radikálnu činnosť a, a nie je diskusiu o tom, kde má sedieť sekretariat. Ďakujem. Thank you. One minute, Mr. Fedohovsky. Vážená... Za minútu pán Zdechovský. Vážená pani predsedajúca, asi by som sa opakoval, pretože predo mnou hovorili e, viacerí vynikajúci rečníci ako pani Gressel, pani Sanders a pán Sarvam, oni povedali všetko, čo som chcel povedať aj ja. Avšak aj tak by som pani komisárka raz zdôraznil, že transparentnosť a integrita sú našou spoločnou prioritou ako vašou, tak aj prioritou EPP a preto je veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii nezávislé kontrolné orgány, ktoré zabezpečia objektívne vyšetrovanie potenciálnych podozrení z podvodu a korupcie Takýmto orgánom je práve OLAF a na zabezpečenie jeho maximálnej nestrannosti je potrebné zabezpečiť, aby jeho dozorný orgán bol naozaj reálne nezávislý a dokázal zakročiť v okamihu, kedy by došlo k akémukoľvek podozreniu voči samotnému OLAFu. Preto je pre nás dôležitá funkcia dozorného výboru OLAFu a jeho sekretariatu. Ten musí byť absolútne nezávislý od vedenia OLAFu, aby práve bola zabezpečená e, nezávislosť a transparentnosť. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný večer. Thank you. Ďakujem pani Pitera na minútu. Ďakujem pani. Ďakujem za slovo pani predsedajúca. Už viackrát Európsky parlament vyzýval komisiu na to, aby zaviedla reguláciu, ktorá zvýši nezávislosť fungovania sekretariátu OLAFu. Doterajšie organizačné e, E, funkcie zvúzovali obavy, pokiaľ e, išlo o možný konflikt záujmom. Zjavne v tejto situácii je dozorný orgán viazaný, závislý e, z finančného hľadiska. Samozrejme, že to budilo po, po, pochybnosti, či členovia dozorného výboru môžu reálne vykonávať svoje činnosti, čiže zmena nariadenia bola nutná, aby sme sa vyhli podozreniu, že OLAF by mohol negatívne vníma, vplyvať na e, fungovanie dozorného výboru. To, že sa ten že by sa financovanie tohto dozorného výberu presunulo z rozpočtového plánu OLAFu do rozpočtového plánu komisie, by prispelo k takéto nezávislosti. Preto by som sa chcela poďakovať pani komisárke Georgieve za to, že si vypočula hlas parlamentu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz e, spontánna rozpráva. Pán Pospíšil na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi pozorne som si vypočul túto diskusiu, pretože musím povedať, že napríklad my v Českej republike veľmi eh, vnímame nezávislosť OLAFu. Nie je to len teoretická záležitosť. V Českej republike napríklad nie je vyriešená kauza vicepremiera Babiša, ktorého možné Porušovanie právnych predpisov prešetruje práve OLAF a pre nás je veľmi dôležité, aby tento orgán bol maximálne nezávislý a mal maximálnu autoritu, tak aby česká verejnosť následne rozhodnutie OLAFu v kauze vicepremiera Babiša prijala. Pretože táto kauza, márna snaha, bude ovlíňovať a ovlíňuje politický vývoj a politickú stabilitu v Českej republike. Preto sa chcem poďakovať ako pani spravodajkyni, tak pani komisárke, že tejto téme venujú pozornosť, takúto pozornosť. A za svojich voličov hovorím, u nás to nie je len teoretický problém e, miery nezávislosti, je to naozaj veľmi dôležitá praktická vec, ktorá v Českej republike bude mať konkrétne politické dopady. Ďakujem. Thank you. Mr. Ďakujem, pán Marias, na minútu. Ďakujem za slovo OLAF je užitočná služba pre Európsku úniu, takže musí pracovať absolútne transparentne. Preto dozorný výbor OLAFu, ako aj jeho sekretariát, musia pracovať spoločne. Nesmie tam dochádzať k nejakému konfliktu záujmov. Snaha o boj proti podvodom musí kombinovať transparentnosť s efektivitou, pokiaľ ide o oblasti ako vyhýbanie sa danej povinnosti či daňové uniky. Pred pár rokmi e, tu sme hovorili o finančných prostriedkoch na úrovni 3 miliard eur pre EÚ. To je zlepšenie porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, ale ešte stále sa nerobilo dosť toho, aby sme e, bojovali proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti zo strany veľkých povinno, e, pardon, podnikov. Preto je dôležité, aby OLAF aktivnejšie pracoval v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti zo strany nadnárodných podnikov v EÚ. Ďakujem a teraz pani komisárka Georgieva. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a názory. Niektoré otázky boli adresované priamo e, komisii. Najprv e, týka sa to, e, či sekretariat naďalej bude v priestoroch budovy úradu OLAF. Môžem to potvrdiť, áno. Sekretariat zostane v priestoroch, kde je rozmestnený OLAF. A pracovníci budú mať plný prístup k informáciám. Ďalej, e, bola to otázka, prípadne e, e, znepokojenie v súvislosti s tým, že tento sekretariat pohltí komisie. Chcem jasne povedať, že sme sa veľmi vážne postavili voči otázky správneho pridelovania. Zvážili sme viaceré možnosti, pokiaľ ide o naše ľudské zdroje. E, hovorili sme s generálnym sekretariátom, platobným úradom a rozhodli sme sa, že to bude e, pod e, platobným úradom, pretože tento úrad nemá nejaké zásadné politické povinnosti. Je to dobrý, dobré, dobrý prístav kde by mohol pôsobiť sekretariat, a kde príslušné e, rozpočtové prostriedky e, e, budú prenesené a budú môcť pôsobiť bez akýchkoľvek zásahov. Keď sme uvažovali o rôznych útvaroch, dosmerili sme k názoru, že to je najneutrálnejšie miesto bez akýchkoľvek zásahov, kde by mohol pôsobiť sekretariát a preto sme sa tak rozhodli. Oznala tu pripomienka, že umiestnenie sekretariátu je dôležité, ale ešte je dôležitejší, dôležitejšia skladba dozorného výboru a volali ste po obnove členstva dozorného výboru, ako veľmi dobre e, e, vie pani Gressler Zobrali sme na seba úlohu identifikácie nových členov dozorného e, orgánu. E, prednedávnom sme sa zišli e, s predstaviteľmi všetkých troch inštitúcií, aby sme sa dohodli na piatich nových členoch, ktorí nastúpia vtedy, keď vyprší mandát súčasných členov. Máme taktiež ešte rezervný zoznam ďalších siedmých mimoriadne dobre kvalifikovaných kandidátov. Takže z institucionálneho hľadiska mm, mm, sme dobre e, mm, vybavení, aby dozorný výbor sa mohol venovať e, svojim úlohám. Úlohám, ktoré e, sme im zverili. Otázka toho, ako sa uskutoční táto transformácia, nás až tak neznepokojuje. Sme presvedčení, že ľudia ktorí sa dostali na zoznam e, piatich bezprostredných kandidátov a ďalší siedmi e, potenciálni kandidáti dokážu e, náležitým spôsobom pracovať a samotný proces výberu by mal byť završený za účasti všetkých troch inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani spravodajkynia, pani Gressler. Ďakujem pekne všetkým kolegom ktorí e, vystúpili so svojimi pripomienkami. Naozaj e, máte pravdu, je to zložitý problém. Pani podpredsednička, ste prvá komisárka, ktorá naozaj e, e, vyriešila tento problém. Minimálne sa, ste sa pokúsili to vyriešiť. Nezabúdajme, že dnes máme nový e, štart e, z hľadiska Eh, činnosti dozorného výboru a dúfam, že so všetkými týmito novými nominátmi to pôjde správnou cestou a poskytne potrebné riešenia. Aj o tom hovoril kolega Ajala. Mm, ehm, dozorný výbor je zodpovedný a my sme všetci eh, zainteresovaní. Musíme eh, zabezpečiť, aby mohol fungovať, aby fungoval náležitým spôsobom aby mal dôveryhodný eh, vzťah s parlamentom, radou, radou komisiou. Eh, určité eh, komplikácie filozofské povahy sú možné. Musíme uvažovať o tom, ako by sme mali zaplniť existujúce medzery, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, záverečné správy, E, ľudia, e, ktorí posudzujú e, činnosť OLAFu, musia dostať aj záverečné správy, pokiaľ je ďalšiu trestnoprávnu alebo inú zodpovednosť. Počas ostatných rokov sme potom volali určité skúsenosti, ktoré sme nahromadili E, e, e, budeme môcť využiť pri reforme naradenia OLAF, takisto aj v súvislosti so zradením úradu Európskeho prokurátoru nemám e, ilúziu, že títo rieši, e, nedostatky sa odstrane sami po sebe, ale vieme, akým smerom treba sa zoberať. Ďakujem pekne, pani